Pani Andrikiene nie je prítomná. O tom sa bude hlasovať e, e, e, v stredu. Ide o, rozvoj ľudských práv a kontrolu v únie. Takže opakujem, o tom sa bude hlasovať v stredu. A teraz ideme ďalej. Ide o správu o verejných e, financiách v Európskej menovej únii v, v, v období roku 2007 až 2008. Donata Gotardi, 4 minúty, nech sa páči. Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, asi pred, e, presne pred jedným rokom som sa rozhodla, vypracovať správy k financiám 2008-2009 a spojiť to. A no, boli k tomu rôzne dôvody. A totiž chcel som e, dokumentovať zmeny. Nebol som konzervný, čo tam deje, ale e, ak sa dva roky preveria spoločne, tak e, môžeme mať e, primeraný prehľad. A potom sme to prebehu e, času stále aktualizoval medzi verejnými financiami a medzi hospodárskou a finančnou krízou je jasné prepojenie. E, treba sa len pozrieť na záchranné balíčky pre banky a podniky a musíme sa pozerať na to, ako to dopadá na malé podniky, aké dopady to má na občanov. Európske inštitúcie a jednotlivé členské štáty sa musia s tým vyrovnať a my sa musíme postarať o to, aby naše výhľady do budúcnosti pre budúce generácie sa nedošli. Musíme sa postarať o to, aby sme vytvorili stabilitu a musíme rýchle, naliehavo odpovedať na krízu. Musíme e, zlepšiť ten princíp, že e, kvalitné verejné financie sú dôležité nie len pre jednotlivé krajiny, ale aj pre európsky sociálny model ak e, sa má ešte posilniť daňový základ e, bez toho, aby sme e, zhoršovali situácii, tak to bude mať dopady aj pre dôchodky a pre verejné výdavky. Treba tiež zohľadniť zloženie obyvateľstva, treba sa venovať rodovým otázkam a tiež vývoju vekového zloženia obyvateľstva. Musíme e, vytvoriť e, také položky e, v rozpočtoch, aby sme vytvorili, aby sme sanovali verejné financie. Európsky parlament sa touto otázkou už dlho zapodiel, ale ešte nemohol podniknúť konkrétne kroky. No, dôležité je, aby sa zrušila transparentnosť, treba zainteresovať občanov a tým sa zvyšuje dôveryhodnosť. Musíme postovať proti tomu, keď e, sa verejné financie nespravujú korektne. Je nepripustné, aby sa opakovali chyby. To musíme predísť. Musíme vytvoriť nové rozvojové modely, ktoré sú skutočne sociálne a ktoré sú pokrytie o životné prostredie udržateľné. Na európskej úrovni musíme tiež uvažovať o e, dobrej správe Musíme postupovať jedným e, smerom. Musíme bojovať proti daňovým rajom a proti daňovým podvodom. A keď sa majú podporovať podniky, tak e, treba zvážiť, aké dopady to má na konkurencieschopnosť a na fungovanie vnútorného trhu a na rovnaké e, podmienky. Treba zvážiť všetky dôsledky pakt eh, stability a rastu eh, poskytuje istú stabilitu. Makroekonomická politika a investície spoločenstva do eh, sektorov, do všetkých štruktúrnych sektorov treba, tiež zvážiť, myslím tu na Eurobonds. A to sa musí diať aj na regionálnej, aj na miestnej úrovni. Správa sa stretla so súhlasom vo výbore a väčšina politických skupín sa k tomu mohla pripojiť a dúfam, že to bude z tomu, že e, hlasovanie má dobrý výsledok. Pani komisárka. Vážny pán predseda, komisia vítá e, správu pani Gotárty, a podstate tejto správy e, veľmi dobre zapadá do dvoch predchádzajúcich e, práv komisie venovaných e, verejným financiám v EMU z roku 2007 a 2008. Komisie súhlasí s tromi najnovšími pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložila pani spravodajkynia 7. januára. Správa parlamentu potvrdzuje, že revidovaná zmluva o stabilite a raste e, sa osvedčila. E, najmä v tom, že viaceré členské štáty vynaložili značné úsilia v snahe splniť si svoje záväzky v súlade s touto zmluvou. Po reforme SDP sa uplatnili preventívne a korekčné mechanizmy v súlade s, e, so zmluvou a nedošlo k e, nedbalému e, uplatneniu e, donúcovacích opatrení. Avšak v správe sa zdôrazňujú negatívne perspektívy únie a eurozóny na obdobie roku 2009. Hospodársky rast sa výrazne spomalil, dokonca tento rok nám hrozí recesie celkové hospodárske perspektívy na rok 2010 e, sú, e, nie sú e, rúžové. Komisie súhlasí s Európskym parlamentom, že využívanie diskrečných fiskálnych opatrení má dôležitý význam. Napriek tomu fiskálna politika musí byť trvalo udržateľná v snahe e, dosiahnuť čím skoršie riešenie krízy. V tomto zmysle komisie zdieľa znepokojenie komisie, pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť verejných financií a naďalej zdôrazňuje potrebu hodnotiť túto politiku. Nová správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v Európskej únii e, bude pripravená komisiu na jeseň e, tohto roku. Komisie taktiež zdieľa názor parlamentu o, o tom, že verejné výdevky sa musia e, e, reorientovať s tým, aby kvalita výdavkov zodpovedala Lisabonskej stratégii. Takáto e, orientácia stratégie je súčasťou integrovaných usmernení politiky, ktoré boli schválené radou, Európskou radou. Komisia E, naďalej sa zapodieva systematickým hodnotením kvality verejných financí, vrátenie aj e, rozpočtovania, ktoré sa zakladá na výsledkoch. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem, aj táto správa sa bude e, hlasovať zajtra. A ďalšia e, správa je správa o transpozícii, e, vykonovaní a presadzovaní smernice 2025 ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a smernica 2006 je 114 ES o klamlivej a porovnávateľcej reklame.